Pán Gönders tu ešte nie je, takže počkáme pár sekúnd. Très bien. Donc nous allons commencer euh, par vous, monsieur, puisque... Začneme teda, keďže eh, predstaviteľ rady ešte nemôže prísť. Začneme vami, pán komisár. Vážení poslanci, Pán predseda práve e, e, komisie Juncker cestuje práve do Japonska na summit G7 a poprosil ma, aby som ja predniesol zoznam priorít. E, ekonomické pozadie poukazuje na ozdravenie napriek celkovej klíne. V roku 2015 2 Náš rast tento rok bol vyšší než rast USA. Nezamestnanosť je stále samozrejme v mnohých členských krajinách privysoká, ale poklesla na najnižšiu za 5 rokov. 5 miliónov viac pracovných miest než v roku 2013 dnes máme v Európe. E, dôvera sa navracia, vidíme investície, e, vidíme, že sa rozbieha úverovanie a investície spotrebiteľov. Samozrejme, nižšie tempo rastu je e, mierou obou vynárajúce trhy e, mali nižší výkon. A v tomto kontexte neistoty rast bude zavisieť od príležitostí, ktoré vytvoríme pre nás. Potrebujeme investície, štruktúralne reformy a verejné e, zodpovedné financie. Musíme zostať na kurze. Parlament zohrával rozhodujúcu v tejto stratégii. Vy ste umožnili rozbehnutie rekordného tempa obnovy Európy. 100 miliard eur e, za menej než roka a financie za lepších podmienok viac než 140 tisícom malých a stredných podnikov. Vytvárajú sa štrukturálne zmeny. Doteraz európske investície boli dominované obmedzeným množstvom e, veľkých nákladných projektov dnes vidíme lokálnejšie projekty, menšie a diverzifikovanejšie. Verejné prostriedky sa spájajú so súkromnými. Vidíme väčšiu interakciu medzi Európskou investičnou bankou a lokálnymi investíciami. Vidíme investície, kde trh e, nedokázal splniť svoju úlohu. My sa snažíme nájsť e, nové riešenia Alzheimerovej choroby, e, nové Eh, energeticky účinné. Chceme pomôcť malým a stredným startupom. Investície sú v rámci G7 veľmi dôležité a náš príbeh je eh, relevantný. Lepšie správy takisto o Grécku. Pred rokom sme tvrdobojovali, aby zostalo Grécko v eurozóne. Dnes ekonomické údaje sú lepšie, eh, než sa očakávalo druhej polovici 2016 by Grécko malo rásť. Nezamestnanosť klesala a vláda e, dosiahla prebytok. A to položilo základy dlhodobého stabilného vývoja. Podarilo sa nám zabezpečiť miesto Grécka v eurozóne. A toto potvrdzuje e, revízia programu. Diskusie o redukcii zaťaženia Grécka sa rozbehli. To len potvrdzuje, ako kolektívne sa zomkli Gréci. Grécka ek- e- ekonomika naberá dých a veríme, že investori budú nasledovať tento trend. V rámci G7 Európska únia vždy bojovala za globálnu ekonomiku, kde sú pravidlá čoraz transparentnejšie a čo najspravodlivejšie. Inými slovami, snažíme sa vyvážať naše najlepšie E, skúsenosti. Tento summit e, len potvrdí toto úsilie. S partnermi z G7 budeme demonstrovať, že globálny obchod môže fungovať pre každého, nielen pre každú krajinu, ale pre každú časť našej spoločnosti. Vieme, že z krátkodobého hľadiska globalizácia vytvorí e, víťazov i porazených. Toto pomohlo populistom na celom svete. Nasa výzva je teda nie len zmeniť pravidlá hry a zabezpečiť, aby sa rešpektovali, ale tiež argumentovať, že je tu naša dlhodobá prosperita kladie e, svoje základy v otvorenosti a výmene. Za posledný rok EÚ bola vodcom e, úsilia o daňovú transparentnosť. Máme tu teraz rozhodnutie o daňových dojednaniach, takisto výkazníctvo pre jednotlivé krajiny. Naše posolstvo je jasné. Každý musí platiť rovnako. Musíme spolupracovať s partnermi z G7, aby to bolo úsilie globálne. Ak naše vlastné krajiny sa dohodli na e, e, registroch užitočných e, vlastníctiev, musia tak urobiť naši partnery. Nemožno ponechať otvorené priestory, musíme byť tvrdí i na tie krajiny, ktoré sa nedržia pravidel Voľný obchod musí byť obchod spravodlivý. Dnes vás môžem uistiť, že Európska komisia má e, obrovský obchodný e, systém. Ak niekto skresluje strh, budeme konať. Spustili sme rekordné množstvo opatrení na ochranu priemyslu, započnúc oceliarstvom. I na G7 budeme žiadať merateľné e, plány na škrtanie nadmerných kapacít. Každý musí plniť. Teraz e, ku globálnej utečenskej kríze. To je samozrejme prioritou e, agendy G7. Komisia od začiatku tvrdila, že len globálne riešenia budú fungovať. Tu zasa e, možno povedať, že európskej stratégii napomohol tento parlament. Komplexnej stratégii, ktorá dá teda humanitárnu pomoc, zachráni životy na mori, posilní naše hranici, podporí krajiny, ktoré sú pod najväčším tlakom, navracajúc e, e, neregulárnych migrantov naspäť do svojich krajín. V rokoch 15 a 16 EÚ e, vynaloží viac než 10 miliard, miliard eur na riešenie krízy. Táto stratégia nám dala možnosť nádychu spolu s našimi partnermi v G7 musíme hľadať globálnu odpoveď v stave riešiť príčiny migrácie. Medzinárodný e, program presídľovania je potrebný. Len ak budú mať e, uchádzači o azyl právnu e, oporu, nebudú riskovať svoje životy. Toto jediné prekazí status quo pašerákov a znovu nastoli ľudskú dôstojnosť. Ešte ku klíme a energetike. Summit G7 je prvý od Parížskej dohody. Sa začína teraz modernizácia ekonomiky a zmena spôsobov spotreby. To si želá nové e, stimuly v politikách. Naše podniky pochopili to, túto stratégiu vytvárajú sa nové pracovné miesta, na to sú potrebné nové zručnosti a nové investície. EÚ musí mať ambíciu byť lídrom v obnoviteľných energiách. Tento sektor zamestnáva teraz viac ako milión ľudí a vytvára obrad každoročne viac ako 130 miliárd. 40 všetkých patentov pre obnoviteľné technológie vlastnia európske spoločnosti. Zostávajú však veľké prekážky Dost, e, takmer 500 miliard eur vo svete e, tvorili subvencie pre túto oblasť. A to je veľa, veľa peňazí investovaných veľmi nesprávne. G7 e, slúbila do roku 2025 redukovanie týchto e, e, subvencií. Musíme robiť to isté. E, vážený, politická ko koordinácia na globálnej úrovni je veľmi aktuálna. Keď strajiny G7 musia byť lídrami spojiť sily. Ako EÚ sa budeme snažiť o globálnu ekonomiku, ktorú, vla, ktorú riadia pravidlá. Otvorená spoločnosť hľadajúca prosperitu vo výmene s ostatnými. V dnešnom svete náš prínos je e, rozhodujúci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo rečníci v mene politických skupín, ako prvý pán Rangel v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Dovolte mi privítať pána podpredsedu komisie Timmermansa. A dovolte mi tiež povedať, že je jasné, že agenda G7 je obrovská. Japonské predsedníctvo neváhalo zaradila tam čo najviac tém a ja by som sa rád sústredil na štyri hlavné, najskôr investície. Myslím, že Európska únia musí vyvinúť a sa posnažiť a na Junckerov plán nestačí. Najväčšie ekonomiky Európskej únie Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko už predložili svoje nápady, návrhy, musia sa viac snažiť Niektoré majú silu realizovať veľké investície, čo by umožnilo svetu a európskemu hospodárstvu postupovať tak, ako povedal nedávno prezident Obama. Dôležité je, aby krajiny G7 rozumne použili svoju silu, čo sa týka investícií. Ďalej sociálne otázky, ktoré sa týkajú Európskej únie, fiskálne otázky, daňové otázky, čo sa týka daňových rajov. Môžeme urobiť oveľa viac. G7 je obrovská zodpovednosť. Treba zaistiť, že ostatné krajiny v G7 nielen Európa sa budú podielať na utečeneckej kríze. Nikto sa nemu, nemu, nikto nemôže ostať len stať bokom. A ďalej vírus Zika. A veľa sa hovorí o ebole, ale Zika už je na juhu Európy, a je dôležité, aby G7 riešila tento problém. Ďakujem pekne, pán Rangel. Akceptujete modrú kartu pána Šaniho? Ďakujem pekne. Vážený kolega, vy ste upozornili, že hospodárstvo musí dostať správny dôraz, ale nemyslíte, že Nadchádzajúca udalosť je jedinečnou príležitosťou pre Európu. Európa mala vysvetliť ostatným, aby pochopili, že tentokrát Európa potrebuje solidaritu aj kvôli tomu, že migrácia je špecifický európsky problém. Takže vidíte nejakú možnosť hovoriť o solidarite na, tento, na tomto podujatí? Ďakujem veľmi pekne. Ja som to v podstate povedal. Ja som povedal, čo sa týka hospodárskej obnovy. No, tak eh, rozvinutejšie krajiny majú povinnosť pomôcť tým krajinám, a to sa týka globálneho hospodárstva, európskeho hospodárstva, no a čo sa týka utečencov, som si istý, že Európa nemôže sa snažiť riešiť tento problém sama. Naši kolegovia by mohli robiť viac, aby nám pomohli. Už robíme veľa, ale tie silné svetové hospodárstva by nám mohli pomôcť. Majú zodpovednosť za riešenie utečeneckého problému. Ďakujem pekne, pani Moska, pani socialista a demokratov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Toto je historický moment. Eh, celosvetová spolupráca musí byť posilnená a nájsť nové odpovede eh, na globalizácia, ktorá nebude eh, taká nerovnovážna. A to je reakcia a odpovede pre tých, ktorí sa snažia vytlosť zo strachu kapitál. Agenda samitu v Japonsku je veľmi ambiciozná a dúfame, že aj závery také budú zahraničná politika, klimatické zmeny, udržateľný rozvoj. Centrálnym bodom je globálny obchod. Potrebujeme novú dynamiku a odstranie izolalistických tokov a pravidlá pre všetkých, pretože len keď všetci budeme dodržiavať tieto pravidlá, tak bude fungovať medzinárodná spolupráca. No a preto potrebujeme aj koherentnosť. Z uznesenia spred dvoch týždňov potrebujeme koherentný vzťah s Čínou, je dôležitý partner, ale musí byť tiež účastníkom pri definícii udržateľného férového obchodu, hlavne čo sa týka štatútu trhového hospodárstva pre Čínu a nadprodukcia v oceliarskom sektore a spoločné pravidlá pre prístup na trh. Ďalej chceme zdôrazniť, že aj rovnosť pohľavy musí byť zohľadená vždy o zodpovednosti žien, no aj tie návrhy treba eh, zohľadňovať, ktoré sa oberajú týmito vecami. Pán Henkel, nech sa páči tiež na jednu minútu. Vážený pán podpredseda komisie, eh, hore na eh, programe G7 je svetové hospodárstvo, myslím, že právom a má to nasledujúce dôvody. Svetové hospodárstvo nerastie teraz tak ako predtým a tým budú trpieť hlavne krajiny tretieho sveta. Po druhé, e, najdôležitejší motor svetového hospodárstva, medzinárodný obchod, sa zadrháva. No a po tretie, regióny, ktoré budú zastúpené na samite eurozóna, drží červený lampáš, no a ja si preto dovolujem vyzvať oboch alebo poradiť prezidentom Tuskovi a Junckerovi, niečo do Japonska. Poprvé, našetujte opäť svetový obchod TTIP, CETA a PPP. TPP. Globalizácia nie je len ekonomickým fenoménom, netýka sa to len tovarov, služieb, ale aj myšlienok ako demokracia a ľudské práva. Po druhé, postavte sa proti tomu sladkému, jedu, devalvácie. No a možno sa po tretie budete pýtať, a prečo eurozóna tak pokrivkáva a odpovedie v mene. Mena musí zodpovedať hospodárskej realite. My musíme prestať hospodárskú, finančnú, fiskálnu e, kontrolu poriadovať v situácii v krajinách. Je tu modrá karta pre vás, akceptujete ju? Pán Kaspari, nech sa páči. Vážený pán Henkel, vy ste hovorili o eurozóne pokrývkávajúcej. Súhlasíte so mnou, že táto eurozóna v prvom štvrtku tohto roka zaznamenala väčší hospodársky rast ako tie možno také vitálne USA, bolo by teda dobré, keby ste zmenili svoj názor na eurozónu a zohľadili tieto skutočnosti. No k vnímaní reality patrí pravda. A pravda sa nedá robiť podľa 97 výsledkov. Ja hovorím o skúsenosti 10 rokov, no aj predpovede OECD celkom jasne hovorili, že aj v tomto roku eurozóna bude zaostávať za USA, za zvyškom sveta a aj za všetkými krajinami e, Európskej únie, ktoré nemajú euro. Ďakujem pekne, slovo dostane pán Telička, mene Alde, do 2,5 minúty. Vážený pán podpredseda komisie, holandské predsedníctvo neprikladá toľko dôležitosti samitu G7, ale ja som rád, že komisia tak činí. A môžem podporiť všetko, čo ste, mnohé z toho všetkého, čo ste povedali. Bolo to relevantné. Agenda je relevantná pre Európu. Všetky krízy, ktorým čelíme, Myslím si, že treba, aby rezonovali všetky posolstva aj tu v Európe. Páčilo sa mi, čo ste povedali, k štrukturálnym reformám, k investíciám, aj k rozumnému financovaniu. Čo sa týka e, nerovnováhy na trhoch e, nekalej, e, tam tiež s vami súhlasím. Použili ste aj slovo dôvera. Dôvera v rámci trhov, ale ja by som použil dôvera v kontexte G7. Skutočnosťou zostáva, že posledné samity G7 nevyprodukovali až toľko, aby nás to mohlo v niečom ubezpečiť. G7 je dôležité fórum a môže byť veľmi úspešným fórum, ale sú tu kľúčové ingrediencie. Identifikovanie problémov, niektoré sme spomenuli, a je ich veľa týchto problémov. Myslím si, že musíme dospieť k istému konsenzu, ak nie k jednomyselnosti, pretože inak to bude všetko problematické a to ma privádza k tretej ingrediencie, ingrediencii kľúčovej. V konkrétnych záležitostiach i vo všeobecnosti sa Európa musí postaviť na čelo. To, čo chýba G7, to je vodcovstvo, to je schopnosť viesť iných. G7 si musí uvedomiť, že toto je realita. Ak sa pozrieme na program, agendu, je to relevantné, ako som povedal, ale už vopred vieme, že bude veľmi ťažké sa zhodnúť na spoločnej stratégii rozvoja. Ministerstva sa na tom nezhodli. Dúfame, že na samite sa to podarí lepšie, ale jednou z kľúčových vecí samitu určite je to, že nie sme schopní sa dohodnúť. Minimálne, že máme v tom ťažkosti. Pán predseda Tusk a Juncker by mali ukázať, preukázať schopnosť viesť iných a nerobiť len kozmetické úpravy, kozmetické reči, naozaj sa ujať vedenia a splniť, čo sme slúbili, verejnosť od nás žiada. Je tu modrá karta, pán Telička, od pána Frunzulicu. Chcete reagovať na jeho výzvu? Vážení kolegovia, viete, že klimatické zmeny sú hrozbou. Zo subsárskej oblasti prichádzajú migranti. Nemyslíte si, že Európska komisia, jej lídry a ďalšie európske organizácie by sa mali postaviť na čelo G7 práve v týchto témach? Hovorili ste o dôvere, pán kolega aby sedem krajín ratifikovalo čím skôr dohodu v Paríži, aby bol modelovým príkladom pre ostatné krajiny. Nemyslíte si, že takto by to malo byť? Ďakujem. Áno, vážený kolega, hovoril som o schopnosti viesť iných, o líderstve. Myslel som to vo všeobecnosti, samozrejme, že všetko, čo je na programe, je relevantné. Schopnosť viesť iných však znamená i to, že sa vieme zhodnúť na nastolených témach. Schopnosť viesť neznamená vždy že sa niekto jednoducho vyberie prvý niekam a ostatní, v tomto prípade zvyšok sveta, za ním budú pokrivkávať. Klimatické zmeny sú komplexné, ale máme globálnu dohodu. A každý teraz musí vložiť úsilie do toho, aby sme mali harmonizovanú realitu. Je mi ľúto, ak som neodpovedal na úplne všetko. Ďakujeme. Pani González za GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Rada by som sa s vami podelila o moje obavy. Hospodárske stratégie, ktoré sú tu nastolené, sa pokúšajú odpovedať na hospodárske neistoty vo svete. Ja by som sa však pokúsila odpovedať na isté špekulácie, ktoré sú tu na globálnej úrovni. Daňové raje iba zhoršili hospodárske problémy svetové, elity a ich správanie je protispoločenské a my sa snažíme predsa implementovať niečo úplne iné. Bežní ľudia v Európe budú trpieť tým, čo sa tu deje a globálna finančná špekulácia našich elit jednoducho pokračuje. Oni sa nestarajú, neobzerajú sa na problémy bežných ľudí. Táto kritika do vlastných radov pomáha priateľom týchto elít ale bežní ľudia očakávajú, že Európska únia urobí niečo viac než len škrty a politikárčenie. Pán Timmermans, spravodlivé obchodovanie nie je TTIP, to je 1%. To sú multinárodné firmy, to nepomôže veľkej väčšine našich občanov. 1,5 minúty, pán Giegold, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár Timmermans, rád by som hovoril o dvoch stručných veciach na G7 pred rokom dôležitým slovom bola dekarbonizácia. Veľký prísľub bol, že svetové hospodárstvo bude čistejšie a tým zaistíme aj hospodársky rast. Vy ste o tom hovorili, že tie krajiny, ktoré sa teraz, sa, teraz sa zasadajú spoločne, e, investovali opäť veľké peniaze do ropy, zemného plynu, uhlia, hovorili ste o tom, že subvencie proti životnému prostrediu stále pokračujú. A ja sa chcem spýtať, čo robíme v Európe. Je nejaký návrh, ktorý príde po tom, čo ste teraz povedali, na to, aby sa ukončili tie škodlivé subvencie. Namiesto toho v európskom semestre vidím, že návrhy o ekologickej finančnej politike sa zredukovali a neposilnili. Takže nájdete odvahu a keď sedmička musí zrealizovať to, čo oznámila a druhá vec, pred dvoma mesiacmi prijal parlament správu Gulár a žiadal silnejšie pravidlá proti konflikte, konfliktu záujmu za zodpovednosť a transparentnosť globálnych inštitúcií. Pán Timmermans, prinesiete tie návrhy do G7, ako G7 zrealizuje tieto návrhy ako Európska komisia. pri svojej práci zrealizuje a aplikuje návrhy parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Oflin na dve minúty na Ďakujeme. Smutnou pravdou je, že európsky komisári budú vylúčení z aktivít samitu G7. Skôr tu ide o výstrahu Britom, než o to, čo si myslí EU. Pán Juncker a pán Timmermans a pán Tusk Myslím, že ich úsilia budú kontraproduktívne, aj keď sa obávajú o to, čo sa deje v eurozóne, ako je to ponižujúce, aké je to ponižujúce pre zástupcov EÚ, keď sa objavia na stretnutiach G7 a vždy majú výhovorky, prečo Európska únia hospodársky nefunguje tak, ako má. Napriek zložitému globálnemu prostrediu tvrdia, že sa stále Európska únia zotavuje a hospodársky rastie. To mi pripomína, že e, netreba sa ohliadať na fakty, keď ide o dobrý príbeh. G7 hovorí, že investície v Európe ešte stále ani nedosiahli e, nedosiahli úroveň spred krízy. Hovorí sa tu o naťahovaní my naťahujeme na škripec alebo pacientov naťahujeme pri zranení chrbtice, ale nie, nie investície. Myslím si, že vysoká nezamestnanosť e, v roku 2017 tiež e, plány na menej ako 10 nezamestnanosť sú skôr s božným prianím ako realitou. Máme britský sitcom a jeden z hlavných postav hovorí, že by mohli byť milionármi, ale nie v eurách. Euro je menou pre stroskotancov, globálne prostredie mu nepraje, euro jednoducho ťahá globálne hospodárstvo ku dnu a treba sa k tomu postaviť e, čelom a nesnívať o tom, že v roku 2017 a 2018 už konečne sa veci zlepšia. Euro vám nepomohlo, euro vás zabrzdilo a možno zabilo hospodársky rast. Pán Lebreton, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Európska história je 8. účastníkom G7. No a pán Tuska a Juncker zastupujú na ďalšom samite, ktorý sa uskutoční v Japonsku v máji. No ja myslím, že budú mať negatívny vplyv na vyriešenie troch problémov, ktoré treba vyriešiť. V hospodárskych otázkach, ako vždy, presadzujú ultraliberalizmu, ktorý škodí občanom Európy. Ja myslím, že podporovať tu ako môj rok, čo sa týka zahraničnej politiky, to Ruska, aj keď Rusko je našim hlavným partnerom v boji proti islamskému štátu a terorizmu. A v otázke migračnej krízy oni posilňovať posilňovať stanovisko sedmičky a, a to je chybné. Jedinou cestou je posilňovať vzdelávanie priamo na mieste. No a na samite Istambule 24. mája e, G7 tam nebola. No a rada dnes nie je zastúpená ani v Európskom parlamente. Ja som povedala, že pán Konder sa príde ešte, že sa zdržal. Akceptujete modrú kartu od pána Džambaskisa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Vážený pán Lebreton, finanční lídry G7 prijali akčný plán na výmenu informácií, kde sa medzilo financovanie terorizmu. Myslíte, že G7 je zastaralá e, štruktúra a reprezentuje súčasnú situáciu s ohľadom na zvýšený vplyv Číny a Indie. Nemyslíte, že táto štruktúra je duplikáciou iných podobných eh, systémov a štruktúr. Ďakujem pekne, pán Lebreton. Ďakujem pekne za túto veľmi zaujímavú otázku. Ja myslím, že G7 je zaujímavým nástrojom medzi inými na riešenie medzinárodných problémov. No a čo sa týka výmeny informácií, tak výmena informácií je skutočne nevyhnutná, vlastne hlavne v boji proti terorizmu. Ja zastupujem politickú skupinu, ktorá je spoluprácu medzi uh, eh, suverenými štátmi. Výmena informácií je akceptovateľná, aby, ale pod podmienkou, že to nebude mať v rukách Európska uh, komisia v Bruseli. Ďakujem pekne, pán Balco, na jednu minútu. Ďakujem pekne. Mali by sme eh, byť radi, že na programe summitu G7 máme otázku migračnej krízy. Podpredseda komisie v svojom stanovisku iní zdôraznili, že je to úloha globálna. Je to správne, ale čo máme na mysli týmto? Všetci hovoríme o finančných bremenách, ktoré musí znášať Európa, ale prispievajú naši globálni partnery. To je dôležitá zodpovednosť, minimálne Spojených štátov takisto. Snaha Spojených štátov e, exportovať e, západnú demokraciu, to vytvorilo arabskú jar. E, veľká časť zodpovednosti je teda na pleciach Spojených štátov a Spojené štáty by mali a môžu urobiť v arabských štátoch a v Saudskej Arabii niečo, aby sa dalo smerovať správnym smerom. Pán Kaspari na minútu a pol. Ďakujem pekne. O 5 miliónov viac pracovných miest než v roku 2013. Mnohé vznikli vďaka globalizácii. Na druhej strane tu máme 100 tisíce ľudí, ktorí majú starosti práve v, napríklad v oceliarstve a tiež kvôli e, globalizácii. Otázka preto znie, aby, či sa využije G7 na zníženie rizík, aby e, Európskej únie vznikol pozitívny názor na globalizáciu. Vezmime si príklad Číny. Máme tu obchodný objem medzi EÚ a Čínou 1 miliarda denne, to je obrovský trh na jednej strane, na druhej strane je to obrovský dodávateľ tovarov a produktov ale sú, e, vďaka Číne množstvo pracovných miest na jednej strane vzniklo, ale na druhej strane mnohí majú starosti. Či sa Čína dr, e, drží pravidel, či nepoužíva e, nespráv, nesprávne, nekalé praktiky. Ako budeme ku Číne tvárniť naše vzťahy? Preto prozba, využíme možnosť e, samitu G7, aby sme e, hovorili s medzinárodnými partnermi o pravidlách aby vznikali nové pracovné miesta a ubúdali starosti. Na jednej strane si želám, aby sme mali otvorené trhy, ale želám si tiež, aby sme v budúcnosti mali aj priemyselné pracovné miesta eh, zo starých eh, priemyslov môžu vzniknúť nové, nové eh, možnosti. Inak je nebezpečie pre náš blahobyt. Une minute trente également. Slovo má pán Tang. Ďakujem veľmi pekne. Na počiatku mesiaca japonský premiér bol v Európe a pripravoval tento summit a svojim európskym kolegom poskytol jasné posolstvo. Štáty musia viac než kedykoľvek doteraz robiť, aby rozbehli svoje hospodárstva Mnohé pro, krajiny majú tie pro, problémy. G7 je platforma na lepšiu koordináciu. Odvtedy, čo premiér e, prišiel s týmto prísľubom, mne nie je ani také veľmi prekvapivé to, e, ako postupuje, chce prerušiť deflačnú špirálu v Japonsku. Nie je tiež prekvapením, keď e, my hľadáme európsku odpoveď, európske veľmoci zostávajú pri tejto teórii. Minulý týždeň tu bol summit G7 ministrov financí. Nepostačuje to vš- však. Európske štáty musia robiť viac pre stimulovanie dobytu. Obávam sa, že G- summit G7 je e, určitým napomenutím rozdrobenosti Európy. Treba e, tento problém riešiť. Pán Marias, musíme hľadať riešenia. E, keď budeme trvať na úspornej politike v svete týchto pólov, tak nemôže vlastne G7 ani dať odpovede Eh, musíme myslieť na krajiny BRICS, potrebujeme celosvetovú štruktúru, musíme hľadať odpovede na eh, chudobu a eh, prerozdelenie dlhov a musíme sa preto pozerať na to, ako to bude s G7. Musíme myslieť aj na odpustenie dlhov pre Grécko. Zase sa len potvrdzuje, čo chce Euroskupina Nechceme tu robiť ten, e, to odpustenie dlhov a e, bez princípov. E, žiadame úsporné opatrenia, prispôsobenia rozpočtu. Nechceme prerozpredávať národné bohatstvo. Ďakujem. Ďalší rečník. Nuž, ako vznikla vlastne G7 pre obhajobu určitých záujmov, starých zájmov a vzťahov. Zrodila sa v bipolárnom svete v 70. rokoch a ja si myslím, že my ťažko teraz chápeme, čo e, robí v dnešnom svete. My sme dnes vo svete multipolárnom, ale BRICS, e, krajiny BRICS nie sú zapojené vy ste hovorili o celosvetom hospodárstve. Myslím si, že treba hovoriť o škodlivosti globalizácie. Hovorili ste o populistických e, silách. A pozrime sa však na spravodlivý obchod. Čo si myslíte, že nám tu pomôže e, TTIP? prípade vznikajúcich ekonomík, alebo že nám to pomôže vyriešiť migráciu. Ja obhajujem multilaterálny svet, nie je tento neoliberálny prístup. Slovo má pán Plenkovič. Ďakujem pekne. Rád by som veľmi uh, úprimne pozdravil pána Timmermansa. Ďakujem mu za prezentovanie tých uh, kľúčových pozícií e, Európskej únie, Európskej pozície pred blížiacim sa 42. summitom G7, ktorý by mal deklarovať spoločné zámery u dôležitých otázok minulých rokov. Z toho, čo povedal, vlastne vidíme, že väčšina e, e, ekonomických indexov ide správnym smerom. Je však dôležité zlepšiť tie, e, ktoré nesplnili naše očakávania ktoré by sme chceli vidieť inde. Preto Európsky fond pre strategické investície je veľmi dôležitý a mohol by slúžiť ako nástroj ďalšieho rozvoja členských krajín. Verím, že pokiaľ ide o G7, nad rámec spomenutých e, e, tém e, pánom Timmermansom, riešenie imigračnej krízy a tak ďalej, treba vnímať i to, čím by sme my mohli prispieť prepájaniu riešení s rozvojovými cieľmi. Takisto nezabúdajme na posilňovanie obchodných vzťahov, uzatváranie zmluv, ktoré spoja e, naše štandardy, naše očakávania k verejnému zdraviu. Je tiež veľmi dôležité placovať na ďalšom, e, ďalšej spolupráci, pokiaľ ide o bezpečnosť a zahraničnú politiku. Slovo má na minútu pani Gil. Ďakujem, pán predseda. Globálne výzvy, ktorým, ktorým čelíme, terorizmus, migračná kríza, energetika a klimatické zmeny sa často pretraktovali v tejto snemovni. Ešte stále bojujeme s dôsledkami finančnej krízy. Hlavným cieľom G7 by malo byť vysporiadať sa s týmito problémami. Žijeme vo vzájomne prepojenom a závislom vzájomne svete, kde musíme nachádzať riešenia vedno. G7 najmocnejšie hospodárstva sveta musia e, priam zaútočiť na úroveň nezamestnanosti, ktorej čelíme, musia razantne vytvárať nové pracovné miesta, pretože iba spolu sa dokážeme postaviť výzvam, ktorým čelíme. Veľmi správne tento summit sa zaoberá výsledkami referenda vo Veľkej Británii o členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Výstrahy, že odchod z EÚ bude znamenať, že sa budú musieť e, na dva roky predlžiť úsporné opatrenia, aby sme mali presah rozpočtu. Myslím si, že táto správa je jasná. Keď chceme, aby náš hlas bol počuť na globálnej úrovni, musíme, ako povedal pán Gordon Brown, ďakujem pani Gill, prerušuje rečničku e, predsednička. Pani Spinelli, jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, ja by som sa chcela sústrediť na prebudovanie G7 na G8 a otvoriť G7 Rusku. Je e, životne dôležité zrevidovať naše vzťahy s Washingtonom referendum Spojeného kráľovstva, voľby v USA, je veľmi dobre si všetko premyslieť vopred, analyzovať, čo sa stane s Brexitom alebo bez Brexitu. Čo sa týka Moskvy, neviem, či Európa v skutočnosti potrebuje sily NATO na východných hraniciach Európskej únie, pretože toto znepokojuje Rusov. Ak vyhrá Hillary Clinton, ak vyhrá Trump, uvidíme tie isté politiky v Sýrii, na Blízkom a Strednom východe, ktoré doteraz zlyhávali. Opäť a opäť budeme pozerať na tieto zlyhania. Musíme pripraviť naše vlastné európske politiky. Ich politiky priniesli e, ISIS, vojnu, neodpovedali na otázky tak, ako by sme mali odpovedať na tieto otázky my sami. Pán Koferaty, na jednu minútu, nech sa páči. Vážený pán komisár, rád by som trval na dvoch bodoch, ktoré už dlho sú na programe G7. V istom bode sa však vytratili z tohto programu. Prvá vec je boj s vyhybaním sa, sa daňovej povinnosti a s daňovými podvodmi Nestačí to. Myslím si, že pri bilaterálnych zväzkoch a v kontexte multilaterálnych zväzkov je dôležité zajsť ešte ďalej, než riešenia, ktoré by mali záväznejšiu povahu, ktoré by boli transparentnejšie a ktoré sú uvedené e, v zozname týchto krajín. A čo sa týka v dohôd v medzinárodnom obchode, je tu nedostatok transparentnosti. Sme úplne bezmocní pri týchto rokovaniach nevieme, čo sa deje pri sociálnych štandardoch, environmentálnych normách, pri ochrane spotrebiteľov v týchto rokovaniach. Aktivita multinárodných firiem pri ľudských právach. E, tu je veľmi dôležité aplikovať princípy OSN na obchodovanie a ľudské práva. Veľmi často produkčné reťazce jednoducho e, sa neobzerajú na ľudské práva, ktoré sa týkajú jednotlivcov a niekedy dokonca ani na práva detí. Myslím si, že to je neakceptovateľné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, pán Asís. E, Ďakujem pekne. E, a ja sa chcem vyjadriť k téme medzinárodného obchodu. Musíme zlepšiť medzinárodné politické prostredie tak, aby sme predišli tomu, aby sa rozširoval nacionalizmus, ktorý sa objavuje už dosť zjavne na politickej úrovni. Nechceme, aby sa rozšíril tento protekcionistický vírus, v obchodných vzťahoch na medzinárodnej úrovni. Ale to si bude vyžadovať veľké úsilie e, a Európska únia v tomto smere má veľké právomoci, môže sa snažiť presadiť väčšiu transparentnosť v obchode, v rozpočte a tiež e, v oblasti daní, tak aby sme efektívne dokázali bojovať proti daňovým únikom a daňovým podvodom. Inak totiž vytvoríme priaznivé podmienky e, pre e, takéto e, nekalé praktiky s tragickými dôsledkami ďalej. Druhá vec, musíme túto otázku utečencov na globálnej úrovni vnímať naozaj celostne. Vidíme, že niekedy sa reaguje dobre, niekedy horšie na úrovni jednotlivých krajín. Musíme sa však snažiť e, zaujať spoločný všeobecný prístup. Myslím, že toto je jedinečná príležitosť, ako sa postaviť k téme migrácie na medzinárodnej úrovni. Ďakujeme pekne. Teraz začína e, spontánna časť rozpravy. Máme prihlásených dvoch kolegov. Pani Grapíny ako prvá, nech sa páči. domnule președinte domnule comisar ați făcut o. ďakujem pekne pán komisár urobili ste syntézu obáv komisie do budúcnosti a hovorili ste o veľmi rôznych témach. Spomenuli ste subvencie, štátna pomoc, ktorá nebola správne použitá. Spomenuli ste o 400 miliárd, ale aké budú záruky pre tie budúce subvencie a ich dobré používanie? Hovorili ste o daňových únikoch. Nezabudnite na Panama Leaks. Nie sme pripravení na takýto ďalší škandál. Spomenuli ste obchod, ten musí byť slobodný, to je pravda, ale musí byť aj spravodlivý Máme vali všetky informácie, aby sme takýto spravodlivý obchod mali? Ja si myslím, že musíme mať rovnaké podmienky, keď e, aj Európa musí inteligentným spôsobom e, sa musí znovu industrializovať. Hospodárstvo sa musí rozvíjať podľa pravidiel, ktoré sú spravodlivé, inak to nemá význam. Ďalší. Ďakujem pekne, vážený pán Timmermans. Summit G7 v Japonsku to je obdobie veľkých výzev všade vo svete. Je tu menová kríza, teroristické hrozby, klimatické zmeny a viacero Mm, víziev a nebezpečenstiev náboženského charakteru. Na to všetko musíme nájsť riešenia a musíme mať konkrétne priority, ako aj konkrétne záväzky. Summit G7 je veľmi dôležitý. Musíme upozorniť na migračnú krízu, na boj proti terorizmu, na voľný obchod, Všetky záväzky humanitárnej pomoci sa musia splniť. EÚ by mala nástojiť na posilnení medzinárodnej spolupráce v oblasti daňových únikov a podvodov. EÚ by mala byť pripravená na takéto e, záväzky a splniť ich. Ďakujem. A teraz pán podpredseda Timmermans. Ďakujem pekne, len niekoľko poznámok. E, poslancovi Gigoltovi e, môžem zareagovať na dve otázky, ktoré mi položil priamo. E, v prvé veci sa vám budem musieť vyjadriť písomne, nedokážem odpovedať v tejto chvíli. Čo sa týka exper- expertných skupín na konfliktných minerálov, nerastov. Viedli sme o tomto podrobnú diskusiu s Európskym parlamentom, s Denis de Jongom a s ostatnými kolegami z vašej strany chystá sa správa ešte do konca tohto mesiaca na túto tému. Vo všeobecnosti eh, môžem povedať, že máme pred sebou obrovské hospodárske výzvy na globálnej úrovni. Myslím si, že vyťahovanie mostov a budovanie múrov nás tejto šlamastiky nedostane. Musíme e, sa snažiť e, presadzovať e, liberálnu politiku. To však nezahrňa len práva. Globálny obchod bude mať za následok podľa mňa hospodársky rast v Európskej únii, keď sa pozrieme na demografickú situáciu v Európskej únii, keď sa neposunieme nikam ďalej, tak najlepšou možnosťou je v podstate obhájiť to, čo máme a síce bude mať následok, e, že spomalíme hospodársky úbadok. Ak však chceme využiť e, globálne príležitosti, ktoré sa nám núkajú, musíme sa posunúť v udržateľnej ekonomike, musíme podporiť e, digitálny jednotný trh, musíme vytvoriť energetickú úniu, musíme zaistiť, aby ekonomika bola obehová a to si vyžaduje zmeny. To si vyžaduje potrebné rozhodnutia. Iba tak totiž budeme schopní dosiahnuť dostatočný hospodársky rast, ktorý bude udržateľný, ktorý nebude vyčerpávať do nekonečna naše prírodné zdroje, ktorý bude využívať udržateľne a ktorý zároveň vytvorí sociálne prostredie, ktoré potrebuje väčšina Európanov. Tento rast potrebujeme vzhľadom na našu demografickú situáciu. A práve toto chce komisia presadzovať na samite G7. Chceme využiť príležitosti, ktoré nám globálny obchod ponúka, bez toho, aby sme boli naivní eh, v otázkach zneužívania globálneho obchodu, ak sa nedodržovajú pravidlá a ak eh, nedodržovajú rovnaké pravidlá všetci. O to nám tu ide. Súhlasím so všetkými, ktorí sa vyjadrili, že sa musíme eh, o mnoho pozornejšie venovať plneniu Parížskej dohody tak ako som povedal, potrebujeme udržateľnú ekonomiku a to bude znamenať, že musíme spomaliť globálne oteplovanie, aby sme dodržali to, čo sme prislúbili v Paríži. To si bude vyžadovať konkrétne opatrenia a tie sa musia prejednať e, aj v rámci G7. A na záver by som chcel zdôrazniť, že migračná a utečenická kríza e, sa nestratí zo dňa na deň. Ani keď e, sa e, už konečne podarí ukončiť vojnu v Sýrii. Len sa pozrieme na obrovské demografické tlaky z Afriky a z iných častí sveta. Je v našom záujme vytvoriť udržateľný rast v našom susedstve. A keď hovorím o našom susedstve, mám na mysli širšie susedstvo, vrátane celej Afriky. A G7 by sa mala venovať aj týmto témam, teda ide tu o migráciu, o príležitosti, o vlády, ktoré vychádzajú z princípov právneho štátu v susedných krajinách a toto sú globálne faktory, ktoré budú určujúce v rozhodovaní Európy, či chceme vyvážať našu stabilitu a prosperitu, alebo či chceme vyčkávať, kým budeme e, musieť dovážať nestabilitu a chudobu z iných regiónov sveta. Podľa mňa takáto by mala byť pozícia Európskej únie na rokovaniach na samite G7. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán podpredseda. Teraz v mene rady dostáva slovo pán minister. Ďakujem. Pán um, predseda, chcel by som sa najskôr rozpravedlniť za meškanie na úvod tejto dôležitej rozpravy. Už som sa ospravedlnil pánovi Tehličkovi, pánovi Lebretonovi a ostatným prítomným. Bol tu naozaj obrovský konflikt záujmov, pretože sme tu mali na návšteve ehm, jeho veličenstvo ehm, kráľa. V každom prípade aj rada by sa rada vyjadrila k témam, ktoré rezonovali v tejto rozprave. Ako už povedal prvý podpredseda komisie, G7 bude diskutovať o mnohých globálnych témach, v ktorých eh, G7 môže ponúknuť eh, aj príklad ostatným. Európa je vystavená externým výzvam a preto Európa musí využiť toto stretnutie, ak sa dodá takto poňať. E, je e, v našom záujme zúčastniť sa týchto rokovaní, keďže e, naša interná bezpečnosť je veľmi úzko prepojená navzájom. Otázky migrácie sú veľmi relevantné. Musíme spolu s našimi partnermi v rámci G7 rokovať o týchto aktuálnych palčivých témach. Otázka u tečeneckej a migračnej krízy je veľmi vysoko eh, na zozname našich priorít. Myslím, že tu nejde len o skúšku našej únie a členských štátov. Európska únia sa snažila, aby sa táto téma dostala na program G7 v Japonsku, pretože to má na nás obrovský dopad a aj na zvyšok sveta. Mimochodom to má dopad, ale vnímame to ako globálnu výzvu, ktorá si vyžaduje globálne reakcie a preto chceme, aby sa tejto téme venovala patričná pozornosť na globálnej úrovni. Dúfam, že sa nám podarí poňať tieto rokovania čo najkonkrétnejšie. Isté, že G7 nie je agentúrou na plnenie rozhodnutí, ale je to fórum, eh, na ktorom sa môžu tieto témy na najvyššiu úrovni prerokúvať. Naša E, finančná a iná forma pomoci bude efektívnejšia, ak e, bude súčasťou globálneho úsilia riešiť migračnú krízu a presadzovať mier a bezpečnosť. Bude sa hovoriť e, okrem iného o Sýrii, ale tiež o premenách na Blízkom východe. Riadenie migrácie preto nie je len európskou zodpovednosťou, ale globálnou zodpovednosťou vyžaduje si spoločné riešenia pri plnom dodržaní medzinárodného práva AG7 ako sa očakáva, predloží globálne odpovede. Je to privilegované fórum nielen na rokovania, ale tiež na prehlbené partnerstva a na spúšťanie kolektívnych eh, partnerstiev a iniciatív. Ďalej globálna ekonomika. Neustále sa nám pripomína, že hospodárska obnova je príliš pomalá, že nevzniká dostatok nových pracovných miest, že sa eh, čoraz viac hromadia rizika aj toto je e, povinnosť preto lídrov krajín G7, aby sa venovali téme rastu, ktorá je naďalej prioritná. Musíme si však dať do poriadku najskôr naše vlastné krajiny a zároveň sa musíme ujať svoje spoločné zodpovednosti. Myslím si, že sa môžeme ponaučiť mnoho od našich partnerov z G7, e, že e, menová fiskálna a štrukturálna politika je jediným spôsobom, ako dosiahnuť hospodársky rast a obnovu. Taktiež by sme mali potvrdiť záväzky zachovania aktuálne platných výmených kurzov a taktiež snažiť sa bojovať proti protekcionizmu. Je to riziko, ktorému sme vystavení úplne všetci a preto aj na samite G7 sa o tomto bude musieť rokovať e, ďalej. Tretia téma, medzinárodný obchod. V roku 2015 e, lídry G7 zdôraznili význam obchodu a investícií ako hlavných e, motorov rastu udržateľného rozvoja. A zajtrajší summit bude mať veľkú úlohu v posilňovaní budúcnosti multilaterálnej obchodnej agendy v tomto kontexte je dôležité, aby 13. Teda, že 13. mája Rada potvrdila návrh komisie o strategických cieľoch um, Európskej únie na obdobie po Nairobi. Myslím, že je dôležité zdôrazniť, že verejná podpora agendy uh, voľného obchodu sa znížila v kontexte obchodného vývoja, ktorý naplňa um, verejnosť skôr sklamanie. Mali by sme teda poukazovať na výhody Eh, otvorenosti eh, ekonomík, a boja proti protekcionizmu a tiež musíme poukazovať na to, že multilaterálne a tiež bilaterálne obchodné dohody eh, na podporu rastu a zamestnanosti sú prospešné. Je dôležité zaistiť čo najrovnakejšie pravidlá a podmienky pre všetkých a že súčasťou riešenia sú aj prístupové kapacity. Keď sa pozeráme na vývoj svetovej ekonomiky vidíme, že sociálna ochrana ľudí má za následok otvorenosť medzinárodných ekonomík. Neplatí to však naopak. Ešte dve témy by som rád spomenul. Zdaňovanie a ďalšia priorita, v ktorej sa zhodneme s G7. Panamské dokumenty dokázali, aké dôležité je vyvinúť medzinárodné štandardy na globálnej úrovni. Európska únia sa snaží presadzovať boji proti daňovým únikom, vyhýbaní sa daňovej povinnosti. Transponovali sme požiadavky na výmenu informácií, taktiež sme schválili e, štvrtú smernicu proti praniu špinových peňazí, e, kde sa hovorí o, o e, aplikovaní podmienok um, vzdielanie informácií. Takže tu ide predovšetkým o E, pokrok zaznamenaný v oblasti podávania správ krajinu po krajine v súvislosti s veľkými spoločnosťami. Taktiež e, tu vyzývame k zostávaniu zoznamu e, nespolupracujúcich jurisdikcií a taktiež je tu príslušná smernica a myslím si, že dobre očakávať od G7 určité ambície a dúfam, že tie ambície ukážu na záver. Boj proti terorizmu bude rozhodne obrovskou prioritou. Máme tu tie otrasné teroristické útoky, ktorým sme museli čeliť. To je útok nielen na našu bezpečnosť, ale na naše hodnoty, na náš štýl života, na naše princípy rovnoprávnosti. No a od minuloročného od minule, sporo s minulým rokom sa zmešilo územie, ktoré je pod kontrolou Daeshu, predovšetkým v Sýrii a v Iraku a taktiež narastlo nebezpečenstvo útokov v Európe aj v susediacich krajinách a každý deň, keď sa otvoríme noviny, tak vidíme, čo sa deje v rôznych časách sveta, predovšetkým na Blízkom východe. Takže tento summit G7 bude nielen pre príležitosťou pre inventarizáciu, ale pre naplňovať ďalších krokov a dúfame, že prídu konkrétne opatrenie v súvislosti s bojom proti radikálnemu extrémizmu a terorizmu, tak aby sme čo najúčinnejšie proti nemohli bojovať. Okrem toho, lídry budú uh, diskutovať o širšom politickom kontexte v e, Líbii, v Sýrii, v Iráku, taktiež o Ukrajine. Uh, je treba implementovať plne všetky ustanovenia Minského dohovoru, a tak všetky strany musia byť plne zaangažované na celom procese. Sú to skutočne ťažké časy pre G7 a pre Európsku úniu a preto je dôležité, aby sme rozšírili našu, naše spoločenstvo národov, ktoré pragmaticky spolupracujú na základe spoločných hodnôt pretože keď sa týka princípov právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, je treba taktiež podporovať spoluprácu. Tieto hodnoty nás štúti spájajú a ktorými sa vyhriadíte vy tiež v tomto parlamente. A teším sa na to, že lídry G7 vyslú signál dôvery a taktiež vám ďakujem za dnešnú diskusiu. Ďakujem, pán minister.